bola nezlučiteľná s mandátom europoslanca. Ďalej e, jedna oprava. V súlade s článkom 216 rokovacieho poriadku Výbor pre dopravu a turistiku predložil nasledujúcu opravu do textu, ktorý schválil Európsky parlament. Ide o opravu uznesenia, ktorým Európsky parlament prijal 27. septembra 2011 E, ide o bezpečnosť cestnej premávky v Európe e, v rokoch 2011 až 2020 v súlade s článkom 214 odsek 4 rokovacieho programu. Táto oprava bude pokladaná za schválenú, ak e, nikto nepredloží najneskôr do 24 hodín námietku. Musela by to byť celá politická skupina alebo minimálne 40 poslancov, potom by sa muselo hlasovať. Dnes ale nebudeme hlasovať, len vám oznamujem, túto informáciu. A teraz, teraz máte 48 hodín na to, aby ste podali žiadosť o hlasovanie. Na internetovej stránke parlamentu si môžete nájsť text, text eh, opravný text. Pani Rodberend by chcela vystúpiť. Nie je tomu už tak? V poriadku. Pán Leichtfried, chcete sa ujať slova? Ďakujem, pán E, predseda. Možno je toto nevhodný okamžik, ale zvažoval som, kedy by sa to hodilo. Lepší moment ma nenapadol. Kolegyňa Fachon ma upozornila na to, a týka sa to aj mňa, a dúfam, že to nie, nie je za tým hĺbšia príčina, ale že, moje, že naše mená sa už viac neobjavujú dúfam, že to je správne miesto. Po tom, čo ste vyvolali pani Rod Berend, hoci som sa prihlásil ja, tak sa to aj potvrdzuje, že niečo nesedí so zasadacím e, poriadkom. Mali by ste to od príslušných služieb nechať preveriť. Ďakujem. Ďakujem. E, overíme to a ďakujem vám za túto pripomienku. Okamžite sa to skontroluje. Ďakujem vám. Ďalej skupina EPP. a takisto skupina ALDE a skupina GUE mi predložili návrhy týkajúce sa nominácií do výborov a parlamentných delegácií. Zoznam